o opatreniach spoločenstva, pokiaľ ide o Lovell Reap. Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Zatváram hlasovanie. A bolo to prijaté. Blahoželám pani Atvu. Ďalší bod je hlasovanie o správe pána Beleta o účasti spoločenstva v Európskom audiovizuálnom informačnom rade. Menovite hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Zatváram hlasovanie. A je to prijaté. Blahoželám spravodajcovi. Ďalší bod je eh, správa od pána Fava o mm, sankciách proti zamestnávateľom nezákonne pobývajúcich e, občanov tretich štátov. E, hlasujeme bez pozemských návrhov, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Zatváram hlasovanie a je to prijaté. Blahoželám spravodajcovi. E, ďalší bod je správa pani Jegle o štatistiky rastlinnej produkcie a my hlasujeme o návrhu nariadenia. Sú tu dva bloky pozemcových návrhov. Blok číslo 1 Dám ňom hlasovať menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie o bloku číslo 1. Hlasovali všetci? Zatváram hlasovanie a je to prijaté. a dám e, návrh komisie, dám o ňom hlasovať. E, vidím tých, kto sú za, kto sú proti, kto sa zdržal, prijatý. Teraz e, dávam hlasovať o návrhu legislatívneho uznesenia, menovite hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Zatváram hlasovanie. Je to prijaté. Blahoželám nášmu spravodajcovi. Ďalší bod je hlasovanie o správe pána Sajera o aromatizovaných vínach a budeme hlasovať o návrhu nariadenia. Sú to dva bloky pozmeňujúcich návrhov. Blok číslo 1 kompromis. Dávam hlasovať o bloku číslo 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Je to prijaté. Komi- návrh komisie hlasujeme o ňom. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. A návrh legislatívneho uznesenia menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Zatváram hlasovanie. A to je prijaté a blahoželám pánovi Sajerovi ďalší bod je hlasovanie o správe pani Vandenburg o znižených sazbách e, DPH a e, to je návrh smernice. Máme tu 7 e, samostatných pozmeňujúcich návrhov. Poprvé pozmeňujúci návrh číslo 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Myslím, že musíme to preveriť. Môžem otvoriť hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu číslo 1. Hlasovali všetci? Zatváram hlasovanie. A pozmeňujúci návrh bol zamietnutý. Teraz Môže to byť aj vzrušujúce tu na pozmeňujúci návrh číslo 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Povedal by som, že zamietnutý. Bolo to jasne zamietnuté, kolegovia? Ak trváte na tom, otváram hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu 2. Hlasovali všetci? Zatváram hlasovanie. A je to prijaté. Pozmeňujúci návrh 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Budeme to musieť preveriť. Pozmeňujúci návrh 3. Môžeme otvoriť hlasovanie? Hlasovali všetci? Zatváram hlasovanie. A je to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 5. Idem rovno k elektronickom hlasovaniu, lebo e, je to také tesné. Pozmeňujúci návrh 5. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Zatváram hlasovanie. A je to prijaté. Pozrieme si vrch 5, e, opäť rovno, e, pozrieme si vrch 4. Po, otváram elektronické hlasovanie. Hlasovali všetci? Zatváram hlasovanie. A je to prijaté. si návrh 6. Elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Zatváram hlasovanie. A je to jasne prijaté. Pozmeňujúci návrh 7. Pozrime, kto je za. Kto je proti. Kto sa zdržal. A je to prijaté. Hm, teraz hlasujeme návrh komisie. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. A teraz návrh legislatívneho uznesenia, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Zatváram hlasovanie. A je to prijaté. Blahoželám spravodajcovi. Ďalší bod. No, ďalším bodom je návrh uznesenia k otázkam pre letov údajné využívanie ruskej krajiny prostredníctvom CIA na účely prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov. A máme pozmeňujúci návrh číslo 1, o ktorom dávam hlasovať. Menujte, prosím, otváram teraz hlasovanie. Hlasoval každý. Konec hlasovania. A je to prijaté. Teraz by som dala hlasovať o úvodnom ustanovení B, odsek 1, ktorý je oddeleným hlasovaním v dvoch častiach. Prvá časť to je za, to je proti, to sa zdržal. Prvá časť je zamietnutá, a druhá časť tým pádom odpadá a pokračujeme k ustanoveniu e, B, odsek 5, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Dobre, ak chcete, tak otváram hlasovanie k, k B odsek 5. Otváram hlasovanie teraz. Hlasujte. Koniec hlasovania. A to sme prijali. Teraz dávam hlasovať o spoločnom uznesení ako celku. Otvárať hlasovanie teraz. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. A je to prijaté. the next item is the vote on report by mr Cyrus wolski on Ďalšia, ďalší bod programu je správa Sadioša Volského k spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politike. Tu je návrh na uznesenie. Ehm, predovšetkým pozmeňujem sa na číslo 9, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Pozmeňujem sa na číslo 8, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. Pozmeňujúci návrh číslo 5. Menovité hlasovanie teraz. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. To je zamietnuté. Pozmeňte na číslo 6. Tiež menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie teraz. Hlasoval každý. Koniec hlasovania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 Kto sa zdržal? Zamietnutý. si návrh 4 a 7, ktoré sú identické. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie teraz. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. A je to prijaté. si návrh číslo 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? To bolo veľmi nejasné. Prepačte, musíme dať elektricky to overiť. Otváram hlasovanie teraz k desiatke. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. A sme to prijali. Teraz návrh na uznesenie ako celok. Menovité hlasovanie teraz. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. A sme to schválili. Blahoželáme spravodajcovi. A teraz e, prejdeme k e, slávnostnému rokovaniu.